Uh, Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Prepačte, uh, že trošku meškáme. Aj za socialistov, demokratov niektorí budú trošku meškať, meškať, pretože už majú zasadnutie pred našim. Dúfam, že sa nehneváte, ale pustíme sa do práce. Už je skoro 9.10. E, pozdravím všetkých a prejdem do Nemčiny, takže vás poprosím, aby ste si nasadili e, sluchatka. Ak nie sú námietky z vašej strany, tak môžeme schváliť návrh programu v predloženej podobe, alebo sú nejaké želania na zmenu, doplnenie. Zdá sa, že nie. Bod 2 návrh pro, pro, e, zápisnice z 5. novembra. Je to vo vašich podkladoch. Aj tu sa pýtam, či sú nejaké pripomienky. Zdá sa, že nie. Takže táto zápisnica je považovaná za schválenú, ak teda do konca tohto zasadnutia nik nevznesie námietky. Teraz bod 3 nášho programu oznámenia predsedničky. Najskôr jazykový režim. Ehm, máme francúzštinu, nemčinu, taliančinu, angličtinu, gréčtinu, španielčinu, češtinu, maďarčinu, lotištinu, polštinu, slovin, slovinčinu, slovi, slovenčinu, bulharštinu, rumunčinu a chorváčtinu. Ehm, predsednička láskavo ďakuje tlmočníkom. Ďakujeme. Teraz ehm, web streaming, takže Mm, je to prenášané mm, na internete. <laughs> Mám chuť povedať ako škôlke, prosím, podľa toho sa aj správajte. Len aby ste vedeli, že jednoducho ste e, k videniu na internete. C. E, závery koordinátorov z 5. a 8, 18. novembra 2019. E, tie rozhodnutia boli zaslané vám všetkým 6. a 20. novembra e, sú už oficiálne e, schválené a tá lehota bola 8. a 22. november pre námietky, ale žiadne neprišli, takže takto sú tie závery koordinátorov aj uvedené v zápisnici v nezmenenej podobe. Bod 4. E, preskúmanie stanoviska absolutárium, absolutórium 2018 rozpočet komisie. Je tam aj bod, ktorý sa týka prekladov. Ja sa k tomu vyjadrím a ak bude potreba, môžeme o tom diskutovať. E, teraz ide o oba návrhy, teda absolutórium pre e, obe časti, teda aj tá, ktorú máme my pod správou ako výbor pre kultúru a teda aj to, čo sa týka prekladov. Máme sa vyjadriť k tomuto návrhu rozpočtu komisie. E, väčšina e, výdavkov sa týka práve nášho portfólia. <clears throat> Je tu aj výkonná agentúra, aj európske školy. Máme e, tu aj e, dvor, vyjadrenia dvora auditorov z Erosmesu plus. Sú tu aj národné predpisy, ktoré musia byť e, rešpektované, ale možno, že to nevždy tak bolo pretože tie národné predpisy neodzrkadľujú to, čo je stanovené na európskej úrovni. Ide tu aj o konzistentnosť uplatňovania vo všetkých členských krajinách, to treba overiť nemôžeme mať e, veľmi rôzne e, e, implementačné predpisy v jednotlivých členských krajinách, pretože potom to bude veľmi zložité. A ešte je potrebné pozrieť sa na žiadosti o preplácanie. To musí byť zjednodušené, pretože hlavne pri spolupráci to môže byť veľmi zložité a mm, častokrát sa to robí e, ako e, neodmeňovaná aktivita a my sme to skonštatovali aj ako výbor. E, v novom programe sme vždy to zjednodušenie e, žiadali, teda tých, tie žiadosti na preplácanie a potom aj samotný proces preplácania a následnej kontroly. <clears throat> tu treba ešte ďalšie snaženie a aj ukazovatele, ktoré musia byť dobre zacielené. Dúfam, že e, sa posunieme vpred výrazne, teda v, už v roku 2021. Potom e, ručenie pre pôžičky pre, študon, pre študentov e, tu naozaj nie sú tie výsledky také, ako sme očakávali. Teraz sú nízke úrokové sadzby Takže si myslím, že je to možno, že zbytočne komplikované a komisia správne rozhodla, že tie nové prostriedky sa budú e, na novo pridelovať. A čo sa týka e, Európskeho útvaru Solidaritu, tu e, vítame 11 tisíc nových miest pre mladých v rámci e, tohto útvaru, ale chýba, e, chýbajú údaje o tej odbornej časti tohto programu a počte e, stážistov tých záujemcov je viac ako miest, takže treba porozmýšľať nad tým, ako by sa to mohlo zmeniť v budúcnosti vo vzťahu s podnikmi a sociálnymi úradmi, aby aj dobrovoľne mladí sa mohli e, zapájať na tomto e, Európskom útvare e, solidarity. Treba to možno, že viac zviditeľniť, pretože to má podporovať solidaritu okrem iného, iného. A program Kreatívna Európa, tu boli dosiahnuté veľké pokry, pokroky, teda pri úspešnosti v porovnaní s rokom 2017 o 31 pre kultúru a o 48 pre um, eh, podprogram média. Čiže naozaj oveľa lepšie výsledky ako v minulosti, ale aj takto ešte nestačí a treba zaručiť dostatočné financie a uh, my sme ešte stále mohli podporiť iba e, polovicu tých oprávnených programov, z čoho vyplýva dosť e, veľká e, frustrácia u žiadateľov, takže naozaj to treba zmeniť. <clears throat> Menej ako polovica, ako som povedala, takže preto je to trošku frustrujúce a musíme možno, že na to klas dôraz aj v rámci trialógu, aby sme tu zaručili dostatok prostriedkov potom Európska agentúra pre kultúru a vzdelávanie. Tu sme skonštatovali, že vnútorný kontrolný systém musí byť výrazne zlepšený. To vyplýva z výhrad, e, ktoré vyvstali v druhej fáze auditu správy e, Erasmus a e, Kreatívna Európa. Takže treba prijať všetky opatrenia na to, aby sa zaručili zaručila realizácia programov. A teraz Európske školy, e, tu dvor auditorov zverejní správu až v decembri. Takže uvidíme, čo sa bude dať spraviť v rámci kompromisných návrhov. Ešte vám chcem povedať, že lehota je 11. december o 16. a hlasovať sa bude 21. januára a ak by bolo potrebné, tak budú aj e, tieňoví spravodajcovia zasadať, ak by to bolo potrebné. Ak nie, tak ak to nebude potrebné, tak to pôjde jednoduchou cestou. A čo sa týka prekladateľského centra, e, to patrí ešte k absolutóriu. E, čo sa týka tohto strediska, my sme za i, i viacjazyčnosť jednoznačne pretože je to dôležité pre inštitúcie. E, je tu aj e, stanovisko k absolutóriu a my sme skonštatovali, že e, niektoré jazykové verzie prichádzajú oveľa, oveľa neskôr. Platilo to čiastočne aj pre komisiu. Pri Erasmus Plus napríklad to bolo až po polovici toho obdobia keď boli konečne k dispozícii všetky jazykové verzie. <clears throat> Netýkalo sa to priamo parlamentu, ale predsa len sa musíme zasadzovať za viacjazyčnosť. Potom bola zavedená nová cenová štruktúra v roku 2017. 4,4 miliardy eh, milióny eur mohli byť eh, ušetrené, čo je pozitívne a eh, taktiež sa zlepšila kvalifikácia zamestnancov, hlavne v oblasti kvality a manažmentu. Takže tu sa žiada, aby sa stredisko prispôsobilo aj technologickému pokroku E, napríklad e, rozpoznávanie jazykov a web preklady a taktiež využívanie napríklad databázy IAT. A, a potom sú tu aj e, časti plánov, ktoré ešte neboli zrealizované tak, ako sa plánovalo v roku 2018. Myslím, že to sa dá povedať k všetkým inštitúciám. A ešte mám máme trošku času pre prípadné otázky a odpovede. Najskôr tieňový spravodajca a potom ďalší, ktorí by mali záujem. Takže prosím, dajte vedieť, či chcete vystúpiť, aby sme si mohli e, zaznamenať rečníkov. Pani Ferron a potom ďalší. Ďakujem pani predsednička za odvedenú prácu. Je to zložité, keď ste noví a máte sa vyjadriť k rozpočtu za rok 2018, ale ja som sa oboznámila so stanoviskami, ktoré sú e, podrobné hlavne pri Erasmus+. Páči sa mi hlavne E, viacjazyčnosť v kontexte toho strediska pre e, preklady, to je dôležité aj e, v, vo vzťahu s občanmi. Potom e, rozpočet komisie, e, tam je tradične e, Erasmus+, Kreatívna Európa a ten Európsky útvar Solidarity a teda s tým všetkým, čo ste povedali Erasmus Plus ja chcem navrhnúť, aby sme na rok 2018 spomenuli aj Európsky rok kultúrneho dedičstva. To bolo špecificky financované eh, na podporu eh, dedičstva 8 miliónov eur je na to vyčlenené. Ešte sa k tomu ako výbor kult budeme vyjadrovať, nechcem tu nejako predbiehať. Eh, to naše stanovisko pôjde výboru pre e, kontrolu rozpočtu. Len som to chcela spomenúť a myslím, že by sme mohli doplniť aj zmienku o rovnosti ženy muži. Niektoré programy majú celkom e, pozitívny počet uchádzačok, aj keď to ešte zďaleka nie je rovnako veľa ako e, mužov. Takže ja tu predložím pozmenujúce, doplňujúce návrhy a teším sa na naše nadchádzajúce diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vystúpim k týmto obom bodom. Ja som totižto pri oboch tieňovým spravodajcom. Ja chcem zdôrazniť, že som proti tým hlasovaním bez, predtým, ako by sa dvor auditorov vyjadril e, formou e, e, správ. Myslím, že to chýba. Ale som predsa len spokojný s týmto s týmito návrhmi. Teda hovorí sa o tom, že to treba zlepšiť pre Erasme+, plus, zredukovať na minimum eh, byrokraciu. Je to obzvlášť veľkou prekážkou pri kultúre a vzdelávaní a ja eh, vítam eh, formálne, formálnu angažovanosť Európskeho parlamentu v oblasti viacjazyčnosti. Nemôžu sa zvýhodňovať iba veľké jazyky, všetky jazyky sú si rovné. Uh, Takže ak e, sa podporuje francúzština, tak sa musí podporiť, podporiť aj lotiština alebo bulharčina. A pritom e, je jasné, že sú rozdiely v rámci strediska preti, proti e, pre, preklady, boj proti podvodom napríklad. Tuto ešte nie je úplne uspokojivé. Mňa to aspoň zaráža a taktiež e, slabé výsledky programu e, Tvorivá Európa. Nie je to uspokojuje, uspokojujúce, dokonca škandalózne. E, napríklad teritoriálne rozdelenie tých úspešných projektov, ako, aké sú šance pre ostatných uchádzačov a aj program média. Tu chýbajú štatistiky, ktoré asi ani nikdy neuvidíme. <coughs> iba niektoré filmové e, národné odvetvia môžu z toho možno, že ťažiť. Chceli, chcel by som vedieť, ktoré konkrétne. Takže nie sú to podľa mňa uspokojujúce návrhy stanovisk. Ja, vielen Dank. Eh, zunächst... Ďakujem E, dvor auditorov ešte nevypracoval správu k európskym školám a ostatné už sú. Bude to e, na programe hlasovania až v januári. Dovtedy tá správa bude. Určite si na to počkáme. A potom môžeme položiť aj otázky na komisiu. Možno, že sa aj teraz vyjadria. Ja sa pýtam, či sú ešte nejakí iní rečníci. To anglické vraj tlmočenie nebolo teraz k dispozícii, ale zdá sa, že už problém je vyriešený. Yeah, <laughs> the Brexit was already done no. <laughs> Nein, um, ich glaube... Uh... Takže to zopakujem. Kolegovi Slabakovovi som hovorila, že iba k európskym školám chýba správa dvora auditorov, ten by mal by byť v tomto mesiaci k dispozícii, takže v januári pri hlasovaní už budeme mať všetky potrebné informácie a e, potom e, upravíme alebo stanovíme lehotu pre pozmenujúce, doplňujúce návrhy, tak aby ste na to mali čas e, si to preskúmať a potom e, program média, možno, že tu dáme priestor komisii o chvíľu. A ešte sa pýtam iných politických e, strán, či tu niekto chce zastúpiť e, tieňových spravodajcov, ktorí tu dnes e, žiaľ nemôžu byť. Nech sa páči, môžete sa hlásiť. Hello, I would... Dobrý deň. Nadviažem na predrečníka. úspešnosť 31 eh, a 48 pre ten podprogram média. V inom spise bolo vysvetlené, že úspešnosť neznamená, že sa projekt uskutočnila, teda či bol úspešný alebo neúspešný, že to je skôr miera eh, uchádzačov alebo udelených grantov, takže možno, že by ste to mohli vysvetliť, čo to znamená v tomto kontexte. Áno, úspešnosť, eh, možno, že to nie je úplne dobre preložené. Eh, nemeria sa úspech projektu, ale programu E, koľko oprávnených projektov nakoniec dostalo prostriedky z programu. Čiže úspech e, pre, pre ten program. Aká šanca je získať z programu prostriedky? To je za tým aj pri Erasme to tak bolo. E, boli niekedy Eh, bola niekedy úspešnosť eh, ani ne 20%, ale to eh, neodzrkadlovalo presný počet. Takže možno, že to je ten problém. Je to trošku možno, že zavádzajúci pojem. Ja sa to snažím vždy vysvetliť. Zabudám trošku, že je tu veľa nových, takže som to dnes nespravila automaticky neza, vždy mi to pripomente, prosím. Čiže je to to, akú mám šancu zúčastniť sa na nejakom programe, ak môj projekt je, e, splňa všetky požiadavky. Takže to sú skôr dobré e, čísla, že e, odzrkadluje to popularitu tých programov a, a aj e, to, koľko dobrých projektov sa uchádza o tie prostriedky. Ďakujem za vysvetlenie. Ak sa už nik nehlási o slovo, tak by som sa obrátila na komisiu. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Merci, euh, <clears throat> pardon. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci. Ja vám ďakujem veľmi pekne za e, tento návrh stanoviska. Európska komisia naozaj podobne ako vy víta výsledky auditu Dvora auditorov za minulý rok, pokiaľ ide o programy Erasmus+, Európsky zbor Solidarity a program Creative Europe. To v podstate potvrdzuje výsledky auditu, ktoré vykonala komisia a teda pokiaľ ide o mieru chybovosti, tá je nižšia ako 2% už niekoľko rokov. Toto z jednej strany e, zodpoveda tomu, že sa čoraz viac používa systém zjednodušených nákladov a tým pádom sa e, obmedzuje chybovosť. Komisia víta aj výsledok e, auditu, pokiaľ ide o výkonnosť. Tam dvor auditorov pracoval na programe Erasmus+, a potvrdilo sa, že ten naozaj predstavuje značnú pridanú hodnotu pre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 Pokiaľ ide o výkonnosť tohto programu, tak ako vy to vlastne sami zdôrazňujete v tomto svojom stanovisku, treba lepšie zosúľadiť e, program s cieľmi, ktoré má EÚ v oblasti vzdelávania. Komisia na tomto už pracuje, napríklad pokiaľ ide o vykonávanie ďalšieho, ďalšej generácie tohto programu e, v budúcnosti. Nuž a potom, e, čo sa týka pravidiel, ktoré sa uplatňujú rôznorodo v jednotlivých členských štátoch, myslím, že tu konkrétne hovoríme o tom, o tých osobách, ktoré majú buď nejaké osobitné potreby, alebo sú z nevyhodnených e, prostredí. A tam teda treba správne nastaviť kritéria e, hodnotenia, pokiaľ ide o tento program, ale toto sú veci, ktoré podliehajú vnútroštátnym agentúram a teda ide o kritéria vnútroštátnej povahy. Počas prípravy eh, uplatňovania novej generácie programu na obdobie 2021 až 2027 Európska komisia pracuje na novej politike inklúzie pre Erasmus+, eh, ktorá by bola sociálna, hospodárska aj geografická a taktiež na definícii presných kritérií, ktoré by podporili harmonizáciu a taktiež súdržnosť eh, celého tohto programu v teréne. Nuž a napokon, pokiaľ ide o výkonnú agentúru EACA, tam by sme chceli povedať, že pokiaľ ide o správu tejto agentúry, pokiaľ ide aj o generálneho riaditeľa, riaditeľa a podobne. Zdá sa, že vykonávanie zo strany e, alebo vykonávanie funkcie nedávno menovaného generálneho riaditeľa má za cieľ e, zmeniť, trošku pretransformovať túto agentúru v súlade s výsledkami auditu komisie, pokiaľ ide teda o tú vnútornú kontrolu, ktorá bola vykonaná. A taktiež e, ide o vykonávanie nových programov, ktorým by boli pripísané v budúcnosti väčšie rozpočty. Väčšina našich odporúčaní už bola uplatnená v praxi a teraz budeme si veci dosledovať prostredníctvom príslušných auditov. Komisia taktiež e, posilnila dohľad nad agentúrou. To v praxi znamená okrem iného, že budeme mať aj také monitorovacie stredisko, e, dá sa povedať, zo strany komisie. Taktiež každý mesiac sa budú odovzdávať správy, pokiaľ ide o uplatňovanie, vykonávanie tohto pracovného programu agentúry. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Ďakujeme. Myslím si, že potom budeme spoločne pracovať rovnako konštruktívne, ako sme e, diskutovali doteraz. Pokiaľ už nikto nemá ďalšie otázky, tak by sme nechali tento bod. A prešli by sme e, k diskusii s komisiou hľadom EIT. Pani Hoffman, prosím, príďte hore k nám na pódium. Vítam vás tu. Som rada, že tu ste. Äh, Ako viete, náš výbor je asociovaným äh, výborom k, výbore, k výboru ITRE. Potrebujeme dva legislatívne, dve legislatívne stanoviská k legislatívnemu balíčku, äh, ktorý Komisia zverejnila e, minulý rok e, v júli ohľadom ETI a platí to pre obdobie 2021-2027. Máme dvoch spravodajcov, Kristiana Eilera a Judith Bunting, ktorí momentálne pracujú na svojich návrhoch stanovísk, ktoré nám predložia na ďalšej e, schôdzi výboru v januári. Takže v tomto kontexte by som chcela opäť oficiálne pozdraviť pani Vivian Hoffman, ktorá je zastupkyňou generálnej riediteľky DJ IAC a ktorá nám teraz v 7 minútach predstaví tento legislatívny balíček. Ďakujem pani predsednička, ďakujem vážení poslanci, spravodajcovia. Som veľmi rada, že budeme hovoriť o tejto téme. Ďakujem za príležitosť, že môžem predstaviť nové, novinky a vylepšenia, ktoré komisia predkladá v rámci nášho návrhu eh, pre obdobie 2021 až 2027 ohľadom EIT. Ako viete, EIT bolo, bol vytvorený, aby podporil európsku inovatívnu kapacitu, aby sme prekonali štruktúrálne prekážky inovácií aby sme riešili systémovejším a integrovanejším spôsobom tieto prekážky na miestnej, regionálnej a národnej a taktiež európskej úrovni. A špecifickejšie EIT bol vytvorený, aby sa prekonali prekážky, ktoré bránia účinnej spolupráci medzi oblasťou e, výskumu e, o sekundárnom vzdelávaní a taktiež podnikateľmi v EÚ pretože skutočne mm, o toto nám ide v rámci nášho IT modelu, o túto spoluprácu. Ako viete, EIT funguje ako nový orgán už viac než 10 rokov. Bol vytvorený v roku 2008 a chceli sme potvrdiť, e, podporiť našu inovatívnu kapacitu tým, že podporíme ekosystémy a budeme čeliť e, spoločným výzvam a tento model bol v, pred, v posledných rokoch relevantný a tým pádom sme ho nemenili. Čo sa týka e, technologického transferu financovania, je tu celý reťazec od vzdelávania až po trh. No a jedným z hlavných charakteristík je, že sa tu hlavne podporuje e, vzdelávanie a školenie a pozerajú sa na to z podnikateľov, študentov aj učiteľov z celoživotného pohľadu. Takže teraz budeme hlavne podporovať inovatívne kapacity inštitúcií vyššieho vzdelávania v Európe. EIT funguje predovšetkým prostredníctvom komunít e, e, znalosti a vedomosti, tzv. KICS. A my máme e, stovky partnerov, a my im poskytujeme záruky, monitorujeme ich aktivity, podporujeme spoluprácu a taktiež sa pomáhame šíriť e, dobrú prax a výsledky. Čo sa týka hlavných e, črt nášho návrhu, v období 2021-2027, horizont. Je tam samozrejme vlastný právny základ. Ja by som chcela povedať, že hlavným princípom nášho návrhu je to, že tento model musí byť ešte upresnený tým, že, sa bude, tým, že budeme kapitalizovať jeho e, silné miesta a zlepšíme slabé miesta. Taktiež komisia navrhla navýšenie rozpočtu e, dohromady 3 miliardy eur na celé EIT. Takže aké sú hlavné prekážky a pardon, hlavné, štyri hlavné oblasti, kde chceme zasiahnuť. Poprvé posilniť e, inovatívny ekosystém v Európe. Po druhé, podnikateľské a inovatívne zručnosti z dlhodobého pohľadu, vrátanie zvýšenia kapacity e, inštitúcií vyššieho vzdelávania v Európe. Po tretie, nové riešenia pre trh, nové produkty, nové e, služby, No a po štvrté, podpora synergií a pridanej hodnoty e, v rámci relevantných e, európskych programov. EIT podporuje naše partnerstvá a bude súčasťou našich institucionalizovaných partnerstiev. To znamená, že sa budeme riadiť podobnými princípami a kritériami v rámci týchto partnertiev, aby sme zaručili, že budeme mať koherentnejší prístup, ktorý sa bude viacej zameriavať na dopad. Máme tento model, ktorý je podporovaný nariadením o EIT a tam, bude minim, tam budú minimálne odchylky od toho pôvodného návrhu. Takže aké sú hlavné výzvy pre EIT? Ja by som ich tak rýchlo zhrnula. Predovšetkým Musíme zaručiť väčšiu inkluzivitu. Inovácia musí byť inkluzívnejšia, musí byť lepšie zakotvená do miestnych a regionálnych ekosystémov. No a tieto miestne a regionálne ekosystémy musia viesť k väčšej miere inovácie, ako som už povedala. Musíme ďalej podporovať inovatívne kapacity inštitúcií vyššieho vzdelávania v Európe. Teraz sa dostávam k nariadeniu, Navrhujeme prepracovanie z nasledujúcich dôvodov. Nariadenie EITO bol poprvýkrát schválené v roku 2008. Nariadenie popisuje misiu EIT, úlohy a taktiež rámec, ktorom má operovať. Mm, potom v roku 2013 eh, sme ho previazali s horizontom 2020 a prosili sme tohto prepracovania Chceme mať jeden právny akt, ktorý by sme spojili pôvodný návrh, pôvodné nariadenie z roku 2008, taktiež zmenu z roku 2013, no a súčasný návrh, aby sa zaručila lepšia čitateľnosť a jasnosť navrhovaných zmien. Taktiež navrhujeme, aby toto nariadenie vychádzalo z princípu, aby bolo časovo neutrálne, v tom zmysle, že nebudú potrebné na konci každého viezročného finančného rámca konkrétne zmeny, pretože sa bude automaticky zaručovať e, súlad s Európskym programom pre výskum a inováciu, taktiež s ostatnými relevantnými e, programami. Tam musí byť zaručená synergia. Myslíme si, že pokiaľ tento princíp časovej neutrality budeme uplatňovať, tak sa zaručí vyššia mera právnej istoty a taktiež stability pre nariadenie EIT čo sa týka novej strategickej agendy pre inováciu. Takže tá má byť schvalovaná pre každé obdobie 7 finančných 7-ročné finančné obdobie a momentálne máme pokryté obdobie do konca budúceho roka. Táto agenda stanovuje dlhodobé priority, stratégie, strategické potreby a taktiež e, aktivity. Sú tam popísané príslušný rozpočet, e, popisujú sa tam prioritné oblasti a taktiež e, stanovenie KIX. Aké sú hlavné zmeny v nariadení SIA? Predovšetkým transparentnosť KIX, potom model financovania, ktorý sme zrevidovali tak, aby tam bola finančná udržateľnosť, ktorá bude dosiahnutá po 15 rokoch financovania z európskeho rozpočtu a taktiež sa ošetruje vzťah medzi EIT a KIX po uplynutí týchto 15 rokov. Po tretie, roz, regionálny rozmer, ktorý musí byť posilnený. Navrieme teda jeho posilnenie posilnenie edukatívnych kapacít eh, inštitúcií vyššieho vzdelávania, vytvorenie nového KIK pre kultúrne a kreatívne priemysly. Publikujeme tamto návrh do roku 2021. No a ďalej riadenie, spravovanie, kde chceme podporiť eh, určité aspekty, zatiaľ čo zachováme ten pôvodný model riadenia. Čo sa týka kultúrnych, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, myslíme si, že tam je veľký potenciál pre KIX, pretože príslušní aktéry sú dobre zakotvení do regionálnych a miestnych ekosystémov, avšak tento sektor je dosť rozdrobený a, a nie je tam dostatok podnikateľských zručností, čo týka inovácií. A taktiež si myslím, že by to dobre eh, doplňalo už existujúce KIX. Čo sa týka inštitúcií vyššieho vzdelávania Horizont Európa zahrňa určité oblasti e, v súlade s rozvíjaním podnikateľských zručností v rámci celoživotného vzdelávania naprieč Európou. Takže toto navrhujeme a vieme, že dopad vzdelávacích aktivít EIT a prepojenie medzi edukatívnou časťou toho trojuholníka a tými dvomi ďalšími stranami trojuholníka je naďalej obmedzený, takže to, to chceme vylepšovať. Ďalej, z rokovaní viete, že Rada pre konkurencieschopnosť eh, v novembri eh, schválila čiastočný eh, prístup k nariadeniu a tešíme sa na diskusiu Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujeme pani Hoffman. Teraz by som chcela otvoriť diskusiu. Najprv budú hovoriť spravodajcovia, potom tieňoví a potom dám príležitosť aj ďalším poslancom, ktorí sa chcú vyjadriť, opýtať. Ako prvý Kristian Eller. Ďakujem pekne za slovo. Ospravedlňujem sa za to, že budem musieť odísť trošku skôr, lebo mám zasadnutie aj inde. Avšak, e, viete, čo je v podstate tá m, podstata veci? Poprvé tu vidím, e, že poprvýkrát je tu spolupráca medzi výbormi KULT a ITRE, ktorá funguje. Keď teda hovoríme o tomto KIK e, pre kreatívne priemysly, toto nie je iniciatíva členských štátov alebo komisie, toto si treba povedať jasne. To znamená, mali by sme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme túto možnosť e, ponechali v tej realistickej rovine. Treba si tiež úprimne povedať, že existuje množstvo inštitucionálnych dôvodov, prečo môžeme žiadať o prepracovanie, avšak čo sa potom môže stať je, že uprostred rokovaní o VFR e, to prakticky zašleme naspäť komisii, tam sa to interne prepracuje a nakoniec e, dospejeme do situácie, kedy sa to vráti k parlamentu niekedy v druhej polovici mandátu. To znamená, že uprostred finančných rokovaní, e, kde rada, ministri pre výskum nie sú priaznivo naklonení financovaniu EIT, a to vôbec, bez, nejakej, e, bez nejakého jasného riadiaceho rámca, čo bude vôbec to EIT robiť Pokiaľ ide o tie rozpočtové diskusie v rade, toto by potom mohlo možno že e, poslúžiť ako taká páka. Takže e, dôvod, prečo sa žiada teraz o to prepracovanie, e, viete, neviem, ale z politického hľadiska je to trošku samovražda, pretože pokiaľ ide o radu, tam máme predovšetkým ministrov pre výskum a nie pre kultúru alebo kreatívny priemysel a tí teda práve toto odvetvie až tak veľmi vlastne nemajú. Takže ja by som to videl tak, že by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách e, na podporu myšlienky, že jediný nový kick, ktorý by sme vyvinuli, by bol ten, ktorý sa týka kreatívneho priemyslu. Toto by boli také štruktúralne závery, podľa mňa. Potom, pokiaľ ide o rozpočet, nemali by sme hovoriť o rozpočte komisie, alebo o, ale o našom rozpočte, pretože my pridelíme e, ešte viac peňazí EIT, než to navrhuje komisia. Vysielili ste aj návrh parlamentu, tam sa hovorí o 1,8% viac Keď to nakoniec porovnáte s číslami z návrhu komisie z roku 2018, tam by sme mali teda o 120 až 150 miliónov viac. To sú presne tie eh, peniaze, ktoré potrebujeme z tohto hľadiska. Takže ak to nejakým spôsobom eh, zanedbáme alebo sa uberieme cestou, ktorú navrhuje komisia, tak nebudeme môcť dosiahnuť to, čo sme si stanovili pre tie KIK. Nuž a potom budeme tiež realistickí. Áno. Mali by sme klásť určitý dôraz na vzdelávanie, ale to je, ten problematický, to je tá problematická oblasť vo vzťahu k zmluvám, pretože ministri pre výskum e, nemajú veľmi v láske EIT, pretože to je jediná inštitúcia v tejto oblasti, ktorú máme na úrovni EÚ. Ale čo sa týka vzdelávania, tam už sa dotýkame záležitosti zmluv. Takže áno, v podstate by sme mali podporiť e, myšlienku toho, že vzdelávanie zohráva určitú úlohu v rámci EIT, ale treba brať na vedomie to, že ak to preženieme, tak tým dáme rade dôvod na to, aby zamietla tento návrh týkajúci sa EIT. Nuž a po tretie, čo sa rozpočtu týka, viete, nejde tu iba o samotnú výšku rozpočtu. Problém je ten, že ak by sme e, sa mali e, ubrať cestou návrhu rady alebo komisie a teda prideliť určitý rozpočet, ktorý sa potom e, proporcionálne bude navyšovať časom, tak to nebude fungovať vzhľadom na ten nový kick. My potrebujeme hneď na začiatku to navýšenie, pretože tam potrebujeme začať pracovať a potom to môžeme práve že naopak postupne trošku znižovať. Ak naopak budeme mať rozpočet, ktorý sa bude zvyšovať postupne, tak nebude nebudeme vidieť tieto naše kicks. My potrebujeme ten rozpočet vysoký teraz, pretože inak tieto výsledky vidieť nebudeme. Môžeme mať potom možno nejakú novú výzvu, kde pôjde o 50 alebo 60 miliónov, ale nakoniec nebudeme vôbec vidieť výsledok tej nejakej aktívnej novej práce niečo od začiatku. Takže áno, ten rozpočet, tomu sa môžeme venovať, tým konkrétnym, tej konkrétnej výške rozpočtu, ale je naozaj mimoriadne dôležité, aby rozpočet bol síce narastajúci, ale aby narastol hneď na začiatku a teda rastol od určitej navýšenej úrovne. Pretože inak, pokiaľ ide o tie kicks, e, tie nebudeme môcť žiadnym spôsobom naozaj e, kreatívne dosiahnuť. Nož a ja e, naozaj teraz veľmi tak skromne ako spravodajca za výbor KULT chcem vyzvať spravodajcu za výbor ITRE, A ja v podstate, pokiaľ ide ten e, návrh e, pre program Horizont, e, fungujem aj tam. Viete, my potrebujeme naozaj veľmi dobrú spoluprácu. Potrebujeme sa dohodnúť medzi sebou naprieč jednotlivými stranami. Ja samozrejme chápem úmysly toho prepracovania. Áno, komisia sa snaží možno oslabiť naše práva v tejto oblasti, ale musíme byť realistami. Ak tento program prepracujeme, tak ako to navrhuje komisia, tam to bude trvať aspoň pol roka. To znamená, až niekedy uprostred diskusí o šk- rozpočtových škrtoch budeme vedieť, ako veci vyzerajú. Potom sa zverejnia tie čísla e, fínskeho predsedníctva a tam zistíme, že tie e, škvr- škrty e, rozpočtové škrty pre program Horizon to bude 2 e, až 5 miliard Nož. A potom by to znamenalo, že zoškrtáme rozpočet, ktorý je veľmi dôležitý pre DG IAK, ale ktorý, na ktorom im až tak veľmi nezáleží. Takže ja by som chcel požiadať o to, aby sme naozaj sa spojili naprieč celým spektrom pokiaľ ide o takúto inštitucionálnu výzvu zo strany komisie, e, kladie nám určité prekažky, nie je teda veľmi múdre žiadať o prepracovanie, pretože Inak e, v rámci diskusí o VFR to bude pre nás, tak povediať, masaker. Ďakujem, Christian Ehler. Dúfam, že nedostaneš schizofréniu, keď e, diskutuješ často sám so sebou. A máme tu ešte pani Banting, aby sa to nestalo. Máte slovo. Um, ďakujem pekne, ďakujem pekne aj členom eh, výboru za to, že posledné týždne ste boli so mnou v kontakte. Ja si naozaj vážim aj vašu trpezlivosť. Mám tri konkrétne otázky. Najskôr, pokiaľ ide o vzdelávanie, a tu v podstate nadväžujem na to, o čom hovoril Kristian. Uh, bolo by zaujímavé vypočuť si bližšie informácie o úlohe vysokoškolských vzdelávacích e, inštitúcií v tejto veci, najmä pokiaľ ide o ten program strategickej inovácie. Toto je práve tá vec, na ktorú sa zameriavam v rámci svojej práce ja. Pokiaľ ide o, tú, e, o, tú, o ten nárast ambícií, pokiaľ ide o toto vzdelávanie, viete, hovorí sa tu o 400 50. Tam sa hovorí o tom, že budeme mať určité nové e, činnosti, nové opatrenia v oblasti vzdelávania. Bolo by veľmi zaujímavé vypočuť si bližšie informácie o tom, čo vlastne týchto zopár slov, ktoré tam máme, znamenajú. Existujú určité obavy, ktoré som si vypočula, a síce, že sa budeme snažiť e, zasahovať do vzdelávacích systémov v členských štátoch. Ako povedal Kristian, e, toto by sa pravdepodobne nikomu nepozdávalo. Taktiež by som sa chcela opýtať, či berúc do úvahy nárast rozpočtu, rozpočtu. Mne sa samozrejme veľmi páči to, že by sa do tohto celého zapojili aj tie vzdelávacie um, zariadenia, za to by sme samozrejme všetci boli, ale myslím si, že pokiaľ idú tých 750, to by bolo pravdepodobne až príliš ambiciozne. Nuž a napokon by ma zaujímalo, čo predovšetkým vlastne chcete zmeniť, čo plánujete vo vzťahu k členským štátom. Teraz sa dostávam ku eh, kultúre a kreatívnemu priemyslu. Toto je podľa mňa skvelý nápad. Ja by som navrhla nejaké zmeny, pokiaľ ide o formuláciu. Nemyslím si, že je to na teraz eh, dostatočne jasné. A taktiež hovoríme tu o technologickom eh, inštitúte pardon, a nie divadelnom, takže bolo by to treba možno, že trošku prispôsobiť v, v tom znení. Ale myslím si, že ten nápad samotný je veľmi dobrý, pokiaľ ide o ten kreatívny priemysel. U nás v Spojenom kráľovstve napríklad prináša 10 krát viac viac ako rybolov. Takže je to naozaj skvelý priemysel a je veľmi dobrý eh, nápad takýto úspech šíriť ďalej smerom do ostatných členských štátov. Avšak, eh, ak tu budeme mať dva tieto kicks, ktoré tu navrhneme naraz, a ktoré budú teda od seba deliť iba nejaké 3 roky. Otázka sa kladie, či to bude udržateľné. Keď sa pozrieme na tie prvé kicks, e, boli tu tri, e, ktoré sme mali v rámci toho cyklu 14 rokov. Iba jeden z nich je na teraz finančne udržateľný podľa toho nového modelu. Tie ostatné sú úspešné svojím spôsobom. Ja žiadnym spôsobom nechcem e, popierať tie výsledky, ktoré sme v rámci EIT dosiahli, pokiaľ ide o klímu alebo digitálne otázky, ale nie sú finančne udržateľné udržateľné, tie príjmy sú nulové. A otázka znie, či naozaj môžeme navrhovať e, takýto e, KIK v roku 2022 pre kultúru a kreatívny priemysel a potom ďalší v roku 2025. To by totiž to znamenalo, že budeme mať naozaj veľmi veľa peňazí, ktoré budeme musieť vynaložiť predtým, než si vypracujeme náležitý model. Takže nemali by sme možno, že trošku odložiť na neskôr ten druhý KIK o nejakých zo pár rokov, nož a potom napokon sa ospravedlňujem. A ja som však z Spojeného kráľovstva. U nás vždy eh, je niečo, o čom sa úplne nehovorí, aj keď je to všade prítomné. A v tom prípade je to Brexit. Tá posledná vec, ten posledný kick, eh, ten má mať eh, kľúčové národné stredisko v Londýne. A riaditeľ EIT sám povedal, že je nepravdepodobné, že by to nejakým spôsobom ďalej malo expandovať, čo je dosť e, pochopiteľné. Avšak čo sa potom stane e, s partnerskými inštitúciami a spoločnosťami v Spojenom kráľovstve? Ako ich ovplyvní Brexit? Ďakujem. Uh, Frau Melbar. Pani Melbarda, ktorá je tiež tieňová. Uh, thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme veľmi pekne aj spravodajcom za to, e, čo povedali. Pokiaľ ide o Európsky inovačný technologický inštitút, ten má naozaj také vznešené e, poslanie. Ide o rozvoj vedomostí a inovačných spoločenstiev. Tu teda ide jednak o inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskum, priemysel a ďalšie zainteresované strany, ktoré sa takto môžu stretnúť a naozaj prísť s nejakými novými riešeniami alebo produktmi, e, ktoré ponúkajú ponúknú potom na trh, podporia vznik nových startupov a tak ďalej. Toto je určite ten správny, tá správna cesta vpred. Je veľmi dôležité chápať, že eh, jednotlivé členské štáty majú väčší predpoklad úspieť, ak je eh, inovatívny celý región a nie len, eh, nejde iba teda o región, ktorý sa snaží dobiehať ostatných keď hovoríme o konkurencii medzi jednotlivými e, členskými štátmi, ja si myslím, že je dôležité investovať do partnerstiev medzi jednotlivými krajinami. E, schopnosť EÚ prichádzať s inováciami a úspešne využívať e, naše inovácie nie je aktuálne možnosťou, ale potrebou. Pokiaľ ide o prácu EIT, tá musí aj naďalej pokračovať a vo všeobecnosti podporujem ten smer, ktorým sa to celé uberá. Myslím, že ten mm, balíček preskúmania EIT, tak ako ho predložila komisia, prichádza v správnom čase. Ja sama zastupujem e, tú kultúrnu oblasť, takže naozaj môžem povedať, že vítam, že e, konkrétne tu e, identifikujeme kultúru a kreatívny priemysel ako prioritu A taktiež predpokladáme, že sa spustia k tomu e, náležité výzvy v roku 2021. Ale je tu aj značná opozícia zo strany členských štátov, množstva členských štátov na rade, ktoré sú proti takýmto e, kicks, proti tomu, aby vôbec existovali alebo aby sa vôbec nejakým spôsobom začalo e, pracovať v tomto o dva roky. Napokon by som chcela ešte vyjadriť svoje obavy pokiaľ ide o geografickú rovnováhu, ja sama som z pomerne malej krajiny z regiónu Strednej a Východnej Európy. Viete, tie e, centra e, aktuálne máme predovšetkým v tej európskej 15. -tke. Keď sa pozrieme na tie pôvodné, originálne systémy a opravnené krajiny, alebo zoznam opravnených krajín, ak sa eh, os, oprieme o tie eh, strategické hodnotenia, ja si myslím, že potom ten zoznam opravnených krajín bude asi až príliš široký. Viete, že eh, tam máme nielen malé a východné členské štáty EÚ, ale napríklad aj Španielsko, Portugalsko, Taliansko alebo Grécko. To znamená, že približne 40 výskumníkov a pracovníkov v oblasti technológií pochádza práve z týchto krajín. V ideálnej situácii by sme mohli eh, žiadať o väčší rozpočet pre inštitút, ale keďže rozumieme eh, tej aktuálnej politickej situácii, žiadame akorát zachovanie toho prístupu tak, ako je teraz. Potom pokiaľ ide o ten zoznam oprávnených krajín, mali by sme sa možno, že skôr eh, oprieť o ten rozširujúci sa zoznam pre program Horizont. Nuž a tak, ako už som povedala, mne sa veľmi pozdáva práca inštitútu, dúfam, že ho čaká dobrá budúcnosť ja ako tieňová spravodajkynia sa samozrejme teším aj na ďalšiu konštruktívnu prácu. Thank you very much. Uh, as I see that now... Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že tu máme aj ďalších dvoch tieňových spravodajcov, takže by som sa chcela opýtať, či sa chcú rovno ujať slova, alebo či chcú možno uh, počkať až na ďalšie vystúpenie, alebo či chcete teda začať priamo. Takže pán Ruiz de Vesa, nech sa páči. Ja kľudne ju nechám dokončiť, aby som to neprerušoval. Pán Georgulis tiež? Dobre, takže je pani Jebu. Merci. Ďakujem. Ja som mala a, tri otázky. Poprvé, Aké typy partnerov a priemysl, e, priemyslov pardon, tu máme zacielené? Potom druhá vec, pokiaľ ide o relevantnosť e, rozvoja modelu KIKov, pokiaľ ide o kultúru a kreatívny priemysel a ako sa to bude možno doplňať e, tie EIT a nová iniciatíva Európskej univerzity v rámci Erasmu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Pán Ruiz de Vesa, chcete sa teraz prihlásiť? Diskutujeme o Európskom inštitúte pre inováciu technológie. Ja tiež sa chcem vyjadriť. pretože mám ešte ďalšie správy dnes. Ďakujem za túto komplexnú prezentáciu. Myslím si, že je veľmi pozitívne, že máme ehm, špecifickú kategóriu pre e, kultúrny a kreatívny priemysel, pretože je jasné, že prispieva k e, európskemu hospodárstvu a je jasné, že občania nás stále viac e, žiadajú o investície v závislosti od hodnoty, ale je pravda tiež, že vo všeobecnosti podporujeme tento prístup. Je to dobrá správa. Ďakujeme spravodajcom. Mr. Georgulis. Pán Georgulis, chcete sa prihlásiť ako tenevý spravodajca? Nie? Dobre, takže ešte jeden. Pani Ward ešte chce hovoriť, Julie? Ďakujem za slovo. Som veľmi rada, že kultúrny a kreatívny priemysel je oveľa viac za tie do úvahy, odzrkadlený v tejto v tomto texte. Ja podporujem, som by sa hovorilo eh, skôr s tým, než s tém, takže tuto je vidieť, ako sa snažíme e, prekonať tieto hranice a umenia, kultúru vložiť tam, kam patria. Hovoríme o inovácii, o, podnika- o podnikaní. A ja, mňa by zaujímalo, či aj sociálne podnikanie, čo aj o tom sa diskutuje, pretože podnikanie ako také samo o sebe je špecifický model, ale Sociálne podnikanie sa často nesprávne chápem. Ľudia si myslia, že je to niečo ako charita. Nechápu o tom, že môžete mať aj podnik. Ja som mala takýto podnik, sociálny podnik a je to skutočný biznis. Takže je udržateľný len pokiaľ e, sa opierate o princípy obchodu. Takže veľa sa tam tom hovorí, ľudia to nesprávne chápu a myslím si, že toto je pre nás dobrá príležitosť šíriť osvetu o tom, Aký pozitívny prínos má sociálne podnikanie ako obchodný model? Toto je relevantné a užitočné predovšetkým pre ľudí, ktorí pracujú v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ďakujem. Tiež by som chcela hovoriť ešte o jednej veci, a síce KIK v súvislosti s kreatívnym priemyslom. Tam je treba povedať jasne, že kreatívny sektor je zodpovedný v Európe o, za 4 HDP, vytvára mnohé pracovné miesta. To je skutočne veľmi dôležitý sektor aj v hospod- z hospodárskeho pohľadu. Takže práve kreatívny sektor, čo sa týka nových technológií, tak ten je práve tam e, tým motorom, tento poháňa mnohé veci, ktoré potom sa uplatňovali aj inde, tak ten hlavný hlavný posun nastal práve v kreatívnom priemysle. Filmový priemysel, ale aj sektor e, produkcie hudby. Tieto hrali skutočne základnú úlohu pri rozvíjaní nových technológií a dostali v podstate na trh predtým, než sa uplatnili aj v iných sektoroch. Takže skutočne kreatívny sektor je veľmi dôležitý aj z pohľadu Technologického inštitútu potrebujeme teda riadnu finančnú podporu aj pre tento sektor, pretože môže byť prospešný aj ďalším sektorom. Už to povedal Christian Eiler, chcela by som to ešte zopakovať a podporiť, že je treba riadne financovať a aj Chcela by som povedať, že kolegovia zo všetkých politických skupín, prosím, vyviete tlak na členské štáty, pretože sa nemôže stať, že v rámci viacročného finančného rámca práve v oblasti vzdelávania a kreatívnej Európy, Horizontu 2020 a EIT sa bude najviac šetriť. No a čo sa týka ešte Brexitu, a teda aby sa takéto šetrením e, zaplatili zaplatila potom tá diera, ktorá príde po Brexite. Takže ľudí, prosím kolegovia z všetkých politických skupín, zasadte sa o toto. Komisia by mala podporiť e, predovšetkým kreatívny priemysel. No a pokiaľ sa už nikto ďalší nehlási o slovo, alebo chcel by ešte niekto niečo povedať, no tak dávam slovo pani Hoffman ešte na záver. Ďakujem. Ďakujem. Takže ďakujem za tieto skutočne konštruktívne a dobré otázky a pripomienky. Čo sa týka kreatívneho priemyslu na eh, úvod, ďakujem za vašu podporu. My si myslíme, ako ste aj povedali, pani predsednička, že tieto sektory priemysla majú veľký potenciál pri, eh, pri uvádzaní inovácií na trh a napriek tomuto potenciálu sú tu naďalej mnohé prekážky, ktoré je treba prekonať. Je tu veľká rozdrobenosť trhu a taktiež e, kreatívny a kultúrny priemysel je riadne zakotvený v lokálnom a regionálnom ekosystéme. taktiež vieme, že e, ľudia, títo aktéry naďalej nemajú e, dostatočné zručnosti v oblasti podnikania. No a žiadne potenciálne partnerstvo toto zatiaľ neriešilo. Čo sa týka vzdelávania, tak tu veríme, že táto časť trojuholníka musí byť silná, aby tie ostatné dve časti, alebo tie dve špice, taktiež boli silné naďalej. Doteraz oblasť vzdelania nevyužíva plne svoj potenciál. Samozrejme, nechceme zasahovať do organizácie, vzdelávacích systémov. Tu sa prísne rešpektuje princíp subsidiarity. Avšak my chceme eh, ponúknuť eh, určité možnosti inštitúciám vyššieho vzdelávania, tak aby KIX mali v oblasti vyššieho vzdelávania nových partnerov. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý cieľ, ktorý nám ide. Čo sa týka rozpočtu, tak si myslíme, že príslušná časť rozpočtu by mala ísť taktiež e, na tieto kroky, ale nebudem hovoriť detailne o rozpočte, to by bolo predčasné. Podobne ohľadom prepracovania textu, keďže vieme, že prebehajú diskusie. Ja sa snažím vysvetliť, prečo komisia navrhuje takúto právnu legislatívnu formu ale až parlament schváli túto správu, tak komisia sa riadne pozrie na navrhované zmeny. Čo sa týka finančnej udržateľnosti, pre nás je toto veľmi dôležitý princíp. Tento princíp už bol od začiatku v nariadení o EIT, teraz sme ho ešte objasnili, keďže dnes sme toho názoru, že ide o to, aby sme KIX financovali navždy. Ide nám o to, že im chceme pomôcť, aby sa im začalo dariť a aby si našli iné zdroje financovania. Nechceme ani, aby KIX boli izolované od našich e, unijných iniciatív po plynutí tých 15 rokov a preto taktiež navrhujeme spôsoby, ako zachovať tento vzťah a nové možnosti pre KIX, ako sa zúčastňovať na verejných súťažiach po uplynutí tohto obdobia. Toto súvisí aj s možnosťou vytvoriť nové KIX z rozpočtového pohľadu budú podmienky rovnaké. Takže pokiaľ budeme mať možnosť vytvoriť nové Kix a povieme, že by to malo byť zapracované do viacročného finančného rámca, no už tak musíme riadnu finančnú udržateľnosť KIX prvej generácie do roku 2024. No z tohto dôvodu v rámci nového balíčka sme navrhli klesajúcu mieru spolufinancovania pre financovanie KIX, aby sme ich motivovali si hľadať spôsoby, ako si udržať finančnú udržateľnosť a sú tam teda rôzne modely. Dobre, to bolo asi k objasneniu nášho návrhu. Ďalej, čo sa týka regionálneho rozmeru, ten je veľmi dôležitý, plne súhlasíme s tým, že EIT by sa mal rozšíriť geograficky, nemal by sa sústredovať len na pár krajín. No a preto navrhujeme, aby táto schéma inovácie bola povinná. Viete, že táto téma existuje, chceme ju, táto schéma existuje, chceme ju rozšíriť, aby bola povinná, aby bola v súlade s dlhodobými stratégiami No a aspoň 250 miliónov eur bude vyhradených na aktivity v priebehu trvania programu, okrem tých 20 rozpočtu, ktorý bol pridelený na nové vzdelávacie aktivity. Toto taktiež pôjde vysokým, pardon, inštitúciám vyššieho vzdelávania a inovátorom. Čo sa týka potenciálnych partnerov v rámci KIX, mala by tam byť e, rôznorodosť. Máme tam rôzne malé stredné podniky z rôznych sektorov. Čo sa týka vzťahu s európskymi univerzitami, tak komunita KIX EIT e si už vyvinula expertízu v oblastiach, ktoré sú blízke cieľom európskych univerzít, ako napríklad inovatívna pedagogika, digitálne technológie, podnikanie a tak ďalej. A myslíme si, že to bude dobre doplňať Európsku iniciatívu pre univerzity. Čo sa týka sociálneho podnikania, áno, náš návrh pre SIA taktiež e, obsahuje e, text týkajúci sa inovácií v súvislosti s eh, sociálnym eh, podnikaním. Na záver, čo týka Brexitu, naredenie EIT stanovuje, že aspoň dve tretiny partnerov KIX musí byť z členských štátov EÚ. Takže principiálne v podstate žiadny z tých KIX nebude um, bez nároku. No ale pokiaľ Spojené kráľovstvo odíde bez dohody, tak môže, sa môžu britskí partnery naďalej zúčastňovať na aktivitách KIX, ale už nebudú mať nárok na financovanie. Takže mohli by byť e, partnermi KIX, pokiaľ by sa financovali sami, pokiaľ by sa teda zachovala tá stanovená dvojtretinová úroveň partnerov z členských štátov EÚ. Ďakujem, takže toto bol koniec verejnej časti našej schôdze. Ďakujem za váš čas, za informácie, ktoré ste nám poskytli. Ďakujem aj kolegom za diskusiu. A teraz by som chcela požiadať všetkých tých, ktorí tu nesmú byť na našom stretnutí zatvorenými dverami, aby odišli. Also bitte alle die, die nicht zum Parlament gehören. Tak všetci tí, čo tu nepatríte, opustite miestnosť, aby sme mohli pokračovať. Abgeordnete, Assistenten und Advisor. Poslanci, eh, asistenti, poradcovia samozrejme môžu zostať, ale všetci ostatní rýchlo preč.